rady mám čítanie v prvom, teda stanovisko v prvom čítaní. No a príslušný, príslušné stanovisko komisie sme dostali jednoduchšie eh, nás bude v zápisnici tohto zasnutia. Eh, lehota je 3 mesiace, aby sa parlament mohol vyjadriť a tá lehota začína zajtra. Prechádzame k ďalšiemu bodu dnešného programu o otázkach porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A začíname situáciou v Thajsku. No a ako prvý dostávajú slova autory. No Ako prvá kolegyňa de Kaiser. Nech sa páči. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Tajsko